hospodárstva. Kolegovia, mám tu oznámenie. Prečítam ho v angličtine. Možno to bude pre vás ľahšie pochopiteľne. Pán David Martins, teda jeho let sa oneskoril. Toto je správa od pána Davida, Davida Martinsa, nášho kolegu. Takže preto by som poprosil, aby tu prítomní odsúhlasili keďže ho správa je veľmi dôležitá, ktorá sa týka zmien v rokovacom poriadku, aby tento bod bol zaradený ako posledný bod programu rokovania dnešného dňa. Takže nejde tu o zmenu obsahu nášho zasadnutia, ale by som poprosil o zmenu poradia týchto bodov. Poprosím vás, keby sme sa na tomto mohli dohodnúť, aby spravodajca mohol byť prítomný počas diskusie. Keďže toto je vlastne formálna, formálne pozmenenie nášho rokovacieho poriadku na dnešný deň. Žiadam vás toto cestovo oficiálne vyjadrenie súhlasu. Ďakujem vám, vážení kolegovia a kolegyne. Ešte raz vďaka.